to prijaté. Kolegyne, kolegovia, ukončili sme program rokovania. Ak nie sú žiadne námietky či pripomienky, tak uznesenie budú takto postupené. Ďakujem srdečne všetkým, ktorí vydržali až do konca a želám všetkým šťastnú cestu domov. Pán Ody by chcel ešte k rokovaciemu poriadku. Áno, pán predsedajúci.